rozšírenia. Prvé vysvetlenie, pán Prejda. Pán Prejda. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som len chcel upozorniť na to, že Kvalita práce pána Albertiniho je naozaj mimoriadna. Hlasoval som za tento návrh uznesenia preto, lebo som presvedčený o tom, že rozšírenie je dôležitým politickým gestom v Európskej únie. A takisto som chcel konkrétne povedať, že som hlasoval inak ako politická skupina, čo sa týka rôznych aspektov, predovšetkým otázke Kosova. Dôvod, prečo som tak učinil, bol ten, že mám iný názor porovnaní s väčšinou, názor, názor, väčšinovým názorom európskych krajín na Kosovo. A preto som hlasoval inak k pozorňujúcemu návrhu 17, 19 a 22, 24 a po citácii 4 k bodu 10 Mám pocit, že rozšírenie je mimoriadne dôležité, ale rovnako zastávam aj názor, že rozdiely, ktoré vyjadrujú 5 členských štátov, treba zohľadniť. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ak chcete viesť konverzácie, prosím, opustite túto miestnosť. Ďalšie vysvetlenie hlasovania pani Junesko Akvíza. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vysvetlenie hlasovania v mene španielsk- delegácie, španielskej delegácie socialistov k téme Kosova, medzinárodné neuznanie Kosova ako nezávislého štátu jednozna- jednohlasným pardon, jednostranným vyhlásením Kosova ako nezávislého štátu. Ďakujem pekne, pán Vejgo. Pán Vejgo tu nie je, pokiaľ viem. Pán Stojanov? Pán Stojanov? Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som bol proti stratégie rozšírenia, pretože príliš pozitívne sa staviame e, v pokroku Turecka a v rámci kodenských kritérií. E, treba jasne povedať, že Turecko len pred 100 rokmi spáchalo genocídu na inom národe a teraz ešte stále pácha genocídu. A politické vedenie je na to hrdé. Pred 20 rokmi Turecko podporovalo teroristické organizácie, exportovalo terorizmus a naďalej udržiava blízke vzťahy s teroristickými organizáciami. Ak chceme nový členský štát, ktorý podporuje terorizmus, potom v poriadku, ale ja som proti. Ďakujem pekne, pán Stojanov. Pán Takula. Ja som hlasoval e, za e, tento bod, ale rád by som ešte uviedol v tejto súvislosti jednu dôležitú skutočnosť. Podľa mňa my ako Európsky parlament a Európska únia by sme mali zabezpečiť, aby kodenské kritériá v budúcnosti platili e, pre všetky krajiny, ktoré sa uchádzajú členstvo v EÚ. Je dôležité zabezpečiť, aby ľudské práva, demokracia, sloboda vyjadrovania, a všetky ďalšie zásady sa uplatňovali. V dnešnom hlasovaní sme hovorili aj o právach žien a tiež za to, aby ženy mali právo na život bez násilia. V tejto súvislosti je veľmi dôležité zabezpečiť, aby aj ženy a deti mali zabezpečené svoje práva vo všetkých krajinách, ktoré sa sta- chcú stať členmi EÚ. A to sa týka predovšetkým Turecka. Turecko skutočne musí zavieť veľmi rýchle reformy, ak sa chce snať, e, stať členom EÚ. Ja si nemyslím, že sa to stane počas nášho života, ale je dôležité, aby sme, sa dodrž- aby sme dodržiavali zásady, ktoré sme schválili, a síce kodanské kritéria. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Takula. Ďalším a posledným rečníkom tejto súvislosti je pán kolega Kastler. Pán predsedajúci, dámy a páni kolegovia, ja som hlasoval proti, pretože si myslím, že predovšetkým Turecko musí splniť najskôr všetky kritériá pred tým, ako vydáme takéto pozitívne vyhlásenia. Najmä chcem pripomenúť, že hraničný spor, ktorý ešte stále nebol uzavretý tento rok medzi Cyprom a Tureckom a nelegálne obsadenie Cypru ešte stále nie je uzavretý, ale e, nebolo to hlasovanie proti ostatným kandidátským krajinám. Ja by som bol rád, keby balkánske krajiny e, čo najskôr sa stali členmi Európskej únie. Ďakujem pekne, pán kolega Kastler. A teraz vyhlásenie o návrhu uznesenia na odstránenie násilia páchaného na ženách. Najskôr pán Kačmarek. Pane przewodniczący, wstrzymałem się w głosowaniu nad tą rezolucją. Pani predsed, pán predseda, ja som sa zdržal hlasovania o tomto uznesení, aj keď je táto téma veľmi dôležitá, avšak e, ja neviem, prečo by mali e, otázky súvisiace s násilným páchanom na ženách e, by boli byť e, spájané spolu s otázkami určitými katolickými eh, problémami, pretože napríklad v Polsku nie sú žiadne nútené manželstva, ani žiadne ukameňovanie, ani žiadne takéto praktiky. Eh, ženy nie sú ich diskriminované pred zákonom a násilie páchané na ženách je, je mm, odsudzované tak s štátnou správou, ako aj církvou. Takže som sa zdržal. Ďakujem, pán kolega Kačmarek. A ďalším rečníkom pán kolega Molci. E Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala za toto uznesenie um, proti násiliu páchanému na ženách. A bolo to za 7, za 7 miliónov Ehm, talianských žien, ktoré sú predmetom násilia páchaného ehm, na ženách svojimi mužmi. Mohli by sme si myslieť, že toto je niečo, čo existuje len v našej kultúre, ale aby som povedala pravdu, násilie na ženách e, existuje úplne všade a je to vec, e, ktorou by sme sa mali zapodievať. Niekedy sú to práve aj staršie ženy, ehm, nesmieme ani na nezabúdať, e, pretože nestačí hovoriť iba o fyzickom mm, násilí, ale aj o rozumých iných spôsoboch um, um, obmedzovania slobody, slobody pohybu a podobne. Takisto aj um, s týmto úzko súvisí násilie páchané na deťoch. Takže dúfam, že naše uznesenie bude prenesené do konkrétnych aktivít. Ďakujem pekne, pán Muti. Nasleduje pani kolegyňa Ek. Frau Kollegin Eck. Pani kolegyňa nech sa páči. Tak, herr Talman. Ďakujem pekne, pán predseda. Násilie pachané na ženách je veľký problém nielen v Európe, ako aj v celom svete. Dokonca aj vo Švedsku je 9 miliónov obyvateľov, z toho 380 žien je zneužívaných denne, e, čiže je to 25 žien e, vo veku na 60 rokov zažilo páchanie, e, násilie páchané na nich. Je to naozaj niečo strašné, ktoré, niečo, čo má dopad na integritu osob. Ženy by mali mať rovnaké právo na integritu a toto, čo sa deje po celom kontinente, on svedčí o tom, že musíme bojovať o rovnoprávnosť, pretože e, v tejto veci máme ešte množstvo práce a nesmieme sa k tomu obracať chrbtom. Tu vyzývame novú komisiu, aby zaujala e, stanovisko a prijala zodpovednosť a predložíme nové návrhy, ktoré spravia niečo na to, za to, aby bojovali proti. Ďakujem pekne. Teraz pani kolegyňa Koraca Bila. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že som hlasovala za toto uznesenie. A to celým srdcom, pretože som presvedčená o tom, že musíme spojiť naše sily vo všetkých politických skupinách e, v snahe dosiahnuť spoločný cieľ bojovať proti všetkým formám násilia na ženách. Predovšetkým e, hovoríme o ženách E, ktoré sú vystavené na sílu v konfliktných zónach v Bosne, Hercegovine a takisto aj v Darfure. Myslím si, že teraz máme fantastický nástroj na to, ktorý nám pomôže prejsť od slov k činom v rámci štokholského programu. A to by som sa chcela poďakovať švedskému predsedníctvu za to, že boj proti násiliu na ženách zakomponovali do štokholského programu. Ja budem trvale pracovať na tom, aby boj proti násiliu na ženách pri plnení štokholmského programu bol naďalej prioritou. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Koraca je Ešte jedna, jedno vysvetlenie hlasovania k tejto téme. Je to kolega Ceopo, ale chcem pripomenúť, že takéto prihlášky o slovo sa musia predložiť v predstihu takto spontánne sa to nepripúšťa. Výnimočne dám slovo tomuto rečníkovi, ale v ostatných prípadoch musíme postupovať v súlade s pravidlami. Pán Ceopro, nech sa páči. Herr Kollege Ziobro. E, pani Chciałem podkreśliť, že... Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že otázka násilia pachaného na ženách je mimoriadne dôležitá a som rád, že Európsky parlament sa rozhodol zapodievať sa touto problematikou. Jedna vec je mimoriadne dôležitá. Ide o to najagresívnejšie a najbrutálnejšie násilie pachané na ženách Žiaľ, v niektorých európskych štátoch ešte stále nedochádza k relevantnej odozve zo strany relevantných súdov. Niekedy rozhodnutia súdov sú príliš mierne a neprimerané, ak to porovnáme so závažnosťou tejto trestnej činnosti. A v dôsledku toho máme zoznam, taký čiernu listinu niektorých trestných činov, ktoré nie sú náležite stíhateľné. A preto by sme sa mali zamerať práve na takéto trestné činy, predovšetkým tie, ktoré sú páchané násilím, ktoré predstavujú násilie na ženách. Len primeraný postih môže zaručiť to, aby ženy obete násilia boli po ukončení súdneho sporu náležite odškodnené. Mali by sme hovoriť aj o iných veciach, ktoré e, veľmi úzko súvisia s touto oblasťou. E, ďakujem. Týmto sme vyčerpali e, vysvetlenie hlasovania k tomuto návrhu uznesenia. Teraz prejdeme k ďalšej téme. Návrh uznesenia k otázke politického riešenia k problému piráctva na Somalskom pobreží. Faktická poznámka, pán kolega Vojčechovský. Máte faktickú poznámku? Vážený pán predseda, chcel som vysvetliť moje hlasovanie e, v rámci boja proti fajčeniu, ak môžem. Len krátučké vysvetlenie, ak dovolíte. Prepáčte, ale pravidlá, vážený pán kolega, sú také, že preberáme jednu tému po druhej. Práve sme sa venovali otázke odstranenie násilia páchaného na ženách. A teraz sme sa dostali k téme politického riešenia proti pirátstvu na somalskom pobreží. Ideme jednu tému po druhej. A k tejto téme sa prihlásil pán kolega Pontis. Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid heeft tegen... Vážený pán predseda, strana za slobodu hlasovala proti navrhu uznesenia o Somálsku. Chcel by som vysvetliť, prečo sme takto hlasovali. PVV je presvedčené o tom, že ochrana somalského pobrežia nie je úlohou Európskej únie, malo by to robiť NATO. A to na 100% EÚ nemá armádu, nemáme dôvod tam vôbec byť. A preto NATO by malo robiť túto úlohu. Takisto strana Slobody je presvedčená o tom, že sú lode, ktoré sú tam, vojnové lode, ktoré sú tam pritomné, ale tie nie sú nutné na to, aby zastavili pirátstvo. Samozrejme, pirátstvo musíme zastaviť, ale nie takýmto spôsobom. Ähm, Ďakujem pekne, kolega Bondis. To bolo jediné vysvetlenie hlasovania k tomuto návrhu uznesenia v súvislosti so Somalskom. Teraz prejdeme k návrhu uznesenia o nefajčiarských prostrediach. A pani Záborská, nech sa páči, máte slovo

dôsledné monitorovanie by malo zahŕňať aj reakcie na aktivity tabakového priemyslu zamerané na torpédovanie opatrení proti fajčeniu. ďakujem pekne. Äh, ďakujem pekne, teraz pán kolega Fus. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa rád vyjadril k dvom aspektom, ktoré sa týkajú nefajčiarskych prostredí. E, hlasoval som za to, aby členské štáty mali právomoc v tejto oblasti, pretože si myslím, že je dôležité, aby na jednej strane sme zachovali princíp subsidiarity, ale aby sme v tomto zmysle si nepripisovali žiadne právomoci. Preto E, som skôr za to, aby sme dodržiavali pravidlá. A druhým aspektom tejto súvislosti je, že je podľa mňa znepokojujúce, že Európska únia celkovo na jednej strane podporuje pestovanie tabaku a za toto som hlasoval, pretože to nedokážem zjednotiť s ostatnými úvahami, ktoré sa týkajú obmedzenia fajčenia a preto si myslím, že v tejto súvislosti by sme mali byť dôslední a povedať, keď chceme bojovať proti fajčeniu, mali by sme prestať podporovať pestovanie tabaku. Ďakujem. Ďakujem. Teraz eh, pani kolegyňa Weisgerber. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. E, naša politická skupina chce jasné a praktické pravidlá na ochranu e, nefajčarov v Európe. V celej Európe to znamená nie len e, mimo Európy. V mnohých členských štátoch už sú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu nefajčiarov. V mnohých ďalších štátoch ešte nie sú takéto pravidlá. Ja si nemyslím, tak ako väčšina našich kolegov v tomto parlamente, čomu som veľmi rada, že by sme ochranu nefajčiarov mali zriadiť odtiaľto z Bruselu, že by sme to vedeli lepšie, pretože Európska únia nemá ani kompetencie v tomto smere. Máme len zodpovednosť za oblasť ochranu na pracovisku. A tu vzniká problém, pretože ja mám na pamäti predovšetkým ochranu detí a mladiství, pretože tieto skupiny sú najzraniteľnejšie a neboli obsiahnuté v pravidlách, ktoré sa ťahujú iba na pracovisko. Preto členské štáty v tejto oblasti musia začať konať. Za toto som hlasovala a som rada, že tento pozmeňovací návrh získal podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Weisgerber. Teraz pani kolegyňa Harkin. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som povedať, že prichádzam z krajiny, kde sme e, zaviedli zákaz fajčenia na pracovisku a vtedy som bola v parlamente a plne som podporovala zákaz. Ale máme trošku iné stanovisko v Európskom parlamente, keď musíme zvážiť princíp subsidiarity. A áno, v Írsku máme možno problém, čo sa týka ochrany zdravia na pracovisku. Máme legislatívu v tejto oblasti už teraz napríklad vystavenie sa elektromagnetickému žiareniu, ale nemôžeme žiadať tak ako v oceku 7, aby členské štáty, kde už existuje zákaz fajčenia, rešpektovali princíp rovného zaobchádzania so všetkými zariadeniami e, mám, musíme rešpektovať pravidla národných parlamentov v oblasti subsidiarity a v rámci novej Lisabonskej zmluvy. Čiže tu si musíme dať veľký pozor, aby sme koherentne vystupovali. Ešte na záver, pán predseda, hovorila som na začiatku s kolegami a mm, zmeškala som hlasovanie o Európskom roku o dobrovoľníckej činnosti. Chcela by som vám povedať, že plne súhlasím s návrhom parlamentu, pretože to naozaj viedlo aj k tej dobrej kampani tomu, že v poslednom zasunutí parlamentu bol rok 2011 vyhlásený za rok k dobrovoľníckej činnosti. Ďakujem teraz pán kolega Golniš. Monsieur le Président, j'ai un peu d'émotion dans cette explication de vote. Vážený pán predseda, mám v podstate taký citový prístup e, k tejto záležitosti, pretože moja matka sa narodila v, Štrás- e, sa narodila v Štrásburgu v cigaretovej fabrike, ktorú potom zavreli. V minulosti keď túto fabriku niekto iný prebral, ľuďom bolo povedané, že neprídu o pracovné miesta, ale viete si predstaviť, aké problémy majú iné priemyselné odvetvia, kde sú podobné problémy. A na jednej strane chápem, prečo ľudia bojujú proti fajčeniu, pretože je to zdraviu škodlivé, ale žiaľ, francúzski výrobcovia cigariet zanikli E, fabrika v Štrásburgu takisto zanikla a ľudia fajčia ďalej napriek tomu a cigarety sa dovážajú zo zahraničia. Takže preto podporujem to, aby sa pevne stanovili ceny na európske tabakové výrobky. Ak ľudia budú fajčiť, tak by som bol skôr za to, aby fajčili európske cigarety a nedovážané cigarety. Cikovský. Ďakujem teraz pán kolega Vojčichovský. Ďakujem, pane przewodniczący, za umožlivenie mi Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za príležitosť vyjadriť sa. Plne podporujem všetky aktivity, ktoré prijíma Európska únia v oblasti boja proti fajčeniu a za nefajčiarske prostredie, ale predsa len som presvedčený o tom, že tieto aktivity by sa nemali zameriavať na to, že sa obmedzia dotácie tabakového priemyslu, pretože tabaková produkcia nesúvisí priamo so spotrebou tabakových výrobkov. Ak obmedzíme alebo zniči, e, zničíme výrobu tabakových výrobkov a produkciu tabaku, tak fajčiari, fajčiarom ostanú len dovážané tabakové výrobky, či tým sa nič nevyrieši. To ako keby sme chceli obmedziť spotrebu piva, u mládeže tým, že budeme bojovať proti výrobcom piva. A preto v každom prípade som podporil tých, ktorí hlasovali za to a ktorí tvrdili, že výroba tobaku nemá dopad na spotrebu tabakových výrobcov. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ďalšiemu návrhu uznesenia. E, ide tu o svetový summit FAO potravinovej bezpečnosti.